Dám e, zástupcov EFFD. Tam došlo k zmenám e, o, o e, došlo k novým nomináciám e, poslancov. Pokiaľ bude to uvedené v zápisnici, pokiaľ nikto nebude nič proti, mať, proti tejto zápisnici, či nikto nebude chcieť pozmeniť, tak tieto